kolegyne, kolegovia. Vítam vás tu. Do poludňa sme mali verejné vypočutie. Bohužiaľ, nie všetci sa mohli zúčastniť toho vypočutia, pretože aj iné výbory v tom istom čase zasadali, mnohé aj hlasovali. Ja osobne som tam nemohla byť, pretože som bola na výbore Envy Takže bohužiaľ som prišla o to dnešné vypočutie o sociálnej integrácii žien patriacich k národnostným menšinám. Takže sa pozrieme na náš program. Bod číslo 2. Prijatie programu. Máte prosím nejaké návrhy? Chcete niečo zmeniť, doplniť? Nie, takže program je schválený. Ďalší bod číslo 3, oznámenia predsedničky, žiadne nemám, takže pokračujeme ďalším bodom. Schválenie zápisnice zo schôdze z 28. januára. Máte k dispozíciu zápisnicu. Ak do konca dnešnej schôdze nedostaneme žiadne návrhy, námietky, tak zápisnica bude považovaná za schválenú. Bod číslo 5. rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby. Druhé čítanie pani Astrid Luling. Vy ste viete, v prvom čítaní Európsky parlament hlasoval 6. mája 2009. Stanovisko rady v prvom čítaní bolo prijaté 8. marca 2010. Parlament dostal oficiálne oznámenie o tomto stanovisku 24. marca 2010. Máme tu 10 pozmeňovacích návrhov z prvého čítania parlamentu, ktoré boli prijaté. Z toho teda rada vychádzala. Ale som si istá, že pani Luling nám o tom povie ešte viac. Nech sa páči. Merci, Madame la Présidente. Comme vous l'avez bien rappelé, le Conseil a mis... Ďakujem. Ako ste už povedala, rada potrebovala jeden rok na to, aby nám sprostredkovala toto spoločné stanovisko. Od konca novembra sme samozrejme vedeli, akým smerom sa to bude uberať, ale so všetkými tými postupmi, ktoré k tomu patria, sme to, nám to bolo oznámené až teraz, 8. marca. Preto prichádzame teraz s návrhom doporučenia pre na druhé čítanie. Viedla som e, mnoho rozhovorov so španielským predsedníctvom. Dovolte mi, aby som sa poďakovala španielskému predsedníctvu za vynikajúcu spoluprácu. Čo sa týka týchto doporučení na druhé čítanie. Takisto sme na tom spolupracovali aj so zástupcami komisie a možno povedať, že sme s výsledkom spokojní. Dostali sme mnohé pozitívne reakcie tak od komisie, ako aj od rady ale predsa len je tu niekoľko bodov, kde komisia, ale predovšetkým rada nemohla e, s nami súhlasiť. Španielské predsedníctvo mi jasne naznačilo hranice je tu niekoľko bodov, kde rada nevidí žiaden e, priestor pre zmeny. S tým sa budeme musieť e, vyrovnať. Čo sa týka sociálnej ochrany manželských partnerov, sme e, chceli mať 100% povinnosť. To znamená nie len sociálnu ochranu e, v prípade podania žiadosti, teda obligatorné poistenie. Rada v tu neposkytla žiaden priestor. To znamená, že s našim návrhom úrady neprejdeme. v spoločnom stanovisku však došlo k významnému e, prielomu v porovnaní so súčasným e, stavom. Rada súhlasila s tým, že pokiaľ v istej krajine sociálna ochrana pre samostatne zárobkovo činné osoby existuje, pokiaľ to neexistuje, tak samozrejme nemožno nič zabezpečiť ani pre partnerov, ale pokiaľ teda takýto systém existuje a vo väčšine krajín tomu tak je, tak tieto krajiny môžu urobiť príslušné opatrenia preto, aby partnery mali takisto nárok na sociálnu ochranu v zmysle národného zákona vo väčšine členských krajín tomu tak doposiaľ nebolo. Rada teda navrhuje nasledovné. Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, či poskytnú túto ochranu alebo nie, pokiaľ má povinný alebo dobrovoľný charakter a môžu zaručiť to, že na požiadanie e, partnerov sa táto sociálna ochrana poskytne, sociálne zabezpečenie. To je značný pokrok, ktorý sa dosiahol. Všetky krajiny teda musia navrho, navrhnúť systém, ktorý bude buď predpísaný alebo dobrovoľný. tomto prípade je jasné, že je možné toto sociálne zabezpečenie poskytnúť v prípade žiadosti. E, u tých, ktorí poberajú mzdu alebo plat, je to zamestnávateľ Eh, ktorý sa postará o to, aby jeho zamestnanci tieto eh, práva mali zaručené. Ale u eh, samostatne zárobkovo činných osôb je potrebné porať žiadosť. S tým súhlasím, ináč by sme nič nedosiahli. Súhlasím s tým, aby sme do toho vsunuli túto etapu. Aj v mojej krajine Máme povinné poistenie a u spolu, teda u e, partnera, e, ktorý e, vypomáha, sme takisto zaručili túto možnosť sociálneho zabezpečenia. E, touto formuláciou rady e, uskutočňujeme teda túto etapu, ktorá je veľmi dôležitá. Napriek tomu, že ja by som rada zašla ešte ďalej a túto etapu by som vlastne preskočila. ale rada nám tu neposkytla žiaden ďalší voľný priestor, takže preto som za, aby sme s tým súhlasili. Ide o článok 7 s príslušnými e, zmenami úvodných ustanovení. Ďalší kameň úrazu je e, ochrana matky počas materskej dovolenky. Aj v tomto prípade E, rada súhlasí s nami a hovorí o tom, že potrebujeme túto ochranu, respektíve zabezpečenie matky, ale e, nie u e, poberateľov mzdy, respektíve platu. Tu sa to musí zmeniť a nie v smernici pre verejné služby. Členské štáty tedy uskutočnia príslušné opatrenia, aby ženy, ktoré sú nezávislé, teda samostatne zárobkovo činné, a to nie sú teda len partnery, ale samostatne zárobkovo činné e, osoby aj partnery. Aby všetci mali teda nárok na poberanie materského príspevku a aby im to dovolilo v prípade materskej dovolenky e, svoju e, činnosť e, prerušiť. Rada navrhovala 14 týždňov opierajúca o to, čo momentálne platí pre poberateľov mzdy, respektíve platu. Väčšina členských štátov však nesúhlasí s týmto riešením. opierať sa o príslušnú e, smernicu e, poberateľov miest. Preto použijeme tú istú formuláciu, ale berieme do úvahy e, pritom e, niektoré krajiny, ktoré e, túto formuláciu nechcú. A preto sa dostávam v ďalšiemu pozmenujúcemu návrhu, citujem, dĺžka tohoto obdobia, počas ktorého partnerky alebo samostatne zárobkovo činné osoby majú nárok na tento príspevok, je podobný ako u e, príspevku počas materskej e, dovolenky u poberateľov mzdy alebo platu, či už e, uvedieme 14 týždňov alebo zodpovedajúc dĺžke materskej dovolenky tak ako e, to platí pre poberateľov mzdy alebo platu. V niektorých členských štátoch e, túto smernicu nechcú výslovne uvádzať. Nemení to však nič na e, právach, to znamená na tejto dĺžke a síce 14 týždňov Ďalej k tomu pristupuje ešte skutočnosť, že táto smernica pre tých, ktorí nie sú samostatne zárobkovo činné osoby, citujem, v prípade, že e, sa e, má táto e, materská dovolenka zmeniť, komisia by mala parlamentu ako aj rade podať správu o príslušnom e, prispôsobení pre samostatne zárobkovo činné osoby. To znamená, v prípade zmeny smernice pre poberateľov mzdy alebo platu sú potrebné príslušné e, zmeny týchto návrhov aj pre samostatne e, čin, zárobkovo činné osoby a treba nám to oznámiť parlamentu. Dúfam, že som vám dostatočne celú záležitosť osvetlila, že členské štáty budú môcť súhlasiť e, s týmto návrhom. Uskutočnila som zo pár zmien. Dúfam, že členské štáty s tým budú môcť súhlasiť, že budú môcť prijať môj návrh. V tejto smernici nejde teda len o túto záležitosť. Nechápem, prečo komisia urobila tento návrh. V smernici číslo 86 sa žiadne ďalšie problémy nevyskytli. Tam sa jednoducho hovorí o tom, že zmeníme smernicu na posilnenie e, ochrany e, žien samostatne zárobkovo činných e, osôb Myslím si, že je to dostatočne jasné a o mnoho neutrálnejšie. Myslím si, že takto by to mala aj rada prijať a to by sme si aj želali. Rada súhlasila s tým, že prevezme náš pozmenujúci návrh. Odvolávame sa na uznesenie z roku 97 e, k situácii manželských partnerov alebo partnerov Parlament e, vtedy predložil príslušné návrhy. E, môj e, návrh číslo 3, ani tam by sa, myslím si, nemali vyskytnúť žiadne problémy. Sú členské štáty, ktoré to však nepochopili správne. Text rady nebol prijatý. Uvádza sa tu, že členské štáty majú možnosť prijať a schváliť národné ustanovenia, respektíve stanoviť určitý rozsah ochrany počas materstva, materskej dovolenky. To sa vzťahuje predovšetkým na Nemecko, pretože tam e, existujú zvláštne systémy pre zvláštne pre mimoriadne skupiny samostatne zárobkovo činných osôb a to by bolo potom potrebné zmeniť. Ale my by sme to takto nechceli formulovať, preto by to e, malo byť v návrhu e, rady vyškrtnuté. Ďalej tu máme e, pozmenujúci návrh 4. Aj tu dúfam, že rada bude súhlasiť s týmto návrhom. Rada tu navrhovala pridať vetu, to znamená v tom zmysle, že pri e, stanovení príspevkov, respektíve e, dávok e, sa táto skutočnosť zohľadní, ale to by sme nechceli. V súkromnom trhovom hospodárstve niečo podobné neplatí. Samozrejme, že sú tu poberatelia miest a platov, ale e, je, sú aj určité osoby, ktoré e, sú na tom finančne lepšie ako samostatne zárobkov činné osoby, ale napriek tomu nikto by sa neodvážil povedať, že ekonomická situácia, respektíve súkromný majetok sa pri stanovení týchto príspevkov musí predložiť. A preto by to nemalo platiť tiež u samostatne zárobkovo činných osôb. Môj e, pozmenujúci návrh 5 som už e, spomenula. Mám tu návrh, kde sa, to znamená, že sa už tu neodvolávame na smernicu číslo 92, škrtneme túto odvolávku na číslo 92, ináč však zostáva všetko nezmenené. Teoreticky by som s tým mohla súhlasiť. Potom je tam môj pozmenujúci návrh číslo 6. Aj tu by sme mohli e, radu presvedčiť o tom, aby tento návrh bol prijatý. Rada chcela povedať nasledovné. ochrana matky počas materskej dovolenky do takej miery, do akej je to možné. Ja by som bola tiež za túto formuláciu, do akej miery je to možné, pretože tu máme tú časovo obmedzenú možnosť a e, každý štát e, potom sa musí zvážiť, čo je preň možné. Preto môj pozmenujúci návrh číslo 6. Potom e, na pozmenujúci návrh číslo 7. Rada tu pripravila text, kde sa hovorí o finančnej únosnosti európskych sociálnych modelov. je tam nejaký problém s touto finančnou únosnosťou. Všetky sociálne systémy, nielen pre ľudí v slobodnom povolaní, e, to obsahujú. Dúfam teda, že sa nám podarí e, rada, radu e, presvedčiť e, o tom, aby to škrtla. Potom tu máme pozmenujúci návrh 8, kde ide o inštancie, orgány, ktoré e, zastupujú ľudské práva, subjekty. Mali by to byť tie isté e, subjekty tak pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj pre zamestnancov. Ide totižto o rovnaké zaobchádzanie a preto by E, tie orgány alebo subjekty e, mali byť e, pre obe skupiny rovnaké, teda mali by mať rovnaké práva obe skupiny. Myslím si, že by sme to v žiadnom prípade nemali meniť. Potom tu máme pozmenujúci návrh číslo 9. Nie som ešte presvedčená o tom, že rada to bude schopná takto akceptovať. Členské štáty môžu rozhodnúť, to je jasné, ale ak chceme postúpiť ďalej, musia byť členské štáty uzrozumené s tým. Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, či e, toto sociálne zabezpečenie e, bude povinné alebo dobrovoľné to znamená, e, toto sociálne zabezpečenie sa pre manželských partnerov a životných e, partnerov poskytne len v prípade, prípade že o to dané osoby požiadajú. A ja, ktorá by som chcela dostať dôchodok, musím e, podať žiadosť u príslušnej inštitúcie o tento dôchodok. Takže tu sa na to musíme dohodnúť. Potom je tam pozmenujúci návrh 10. Tu máme ten istý problém. Rada hovorí, členské štáty môžu rozhodnúť, či dávky v materstve budú povinné alebo dobrovoľné. musí to byť teda navrhnuté, ponúknuté ako e, povinná dávka alebo dobrovoľná dávka. To znamená len na požiadanie samostatne zárobkovočinných e, osôb, žien, respektíve e, životných partnerov sa táto dávka poskytne. U zamestnancov je to zamestnávateľ, ak je e, žena e, tehotná, tak dostane samozrejme, má nárok na materskú dovolenku. A samostatne zárobkovo činné osoby to musia oznámiť, že sú tehotné. Tak pokiaľ to teda rada takto požaduje, čo je podľa môjho názoru normálne, musia teda tieto samostatne zárobkovo činné osoby podať žiadosť, pretože poisťovňa nedokáže jednoducho z tých hviezd vyčítať, že tá žena je tehotná. Tá tehotná žena sama musí podať e, žiadosť o ten príspevok v materstve. Pokiaľ to teda rádu uspokojí v poriadku, tu ide len o to, aby sme dosiahli pokrok ide o to, e, či, e, sa toto či toto zabezpečenie je povinné alebo dobrovoľné. E, potom tu mám pozmenujúci návrh 11. Nepochopila som to celkom, ale to súvisí s tým, ako sa pripravujú tieto texty. Článok 8, odstavec 3 To by sme ešte mali vysvetliť, ale v samotnej podstate tu nejaký problém nie je. Pozmenujúci návrh 12, to zodpovedá tiež úvodnému ustanoveniu, ktoré, ktoré chceme škrtnúť, to je dôsledok. Číslo 13, to vyplýva opätovne z toho, čo tu máme, to znamená e, z príslušnej inštancie číslo 14. Tu máme v zmenujúcom návrhu 13 e, zariadenia alebo teda inštitúcia. Tu ide opäť e, o dobu trvania v prepojení na to, čo platí pre zamestnancov. Rada by, myslím si, s týmto textom, ako je tu uvedený, mohla súhlasiť a my by sme mohli súhlasiť s radou. Dovolte mi ešte povedať, že aj v prípade, že sme nedosiahli všetko, dosiahli sme aspoň toľko, že sa rada konečne pohla. Možno, že nie na 100% e, nám vyšla v ústrety, ale predsa len veľmi výrazne. A to váhanie, dlhé váhanie rady, ktoré znamenalo e, oneskorenie jeden celý rok však vyústilo v to, že naše pozmenujúce návrhy boli prijaté. Verím teda, že sa nám podarí naše doporučenia e, vidieť schválené, aby španielské predsedníctvo dostalo príležitosť tento text schváliť. Aby celá táto záležitosť bola hotová ešte pred ukončením španielského predsedníctva už od roku 86 za to bojujeme. Teraz sa píše rok 2010 a konečne je teda nádej, že sa podarí e, túto smernicu z roku 86 zmeniť. Celá táto záležitosť sa momentálne stala o mnoho konkrétnejšou. E, pre manželských partnerov, aj pre životných partnerov, životných druhov. Vo všetkých krajinách sa teda takéto systémy sociálneho zabezpečenia musia ponúknuť aj pre partnerov. A to je práve to, čo nám doposiaľ chýbalo. Dúfam, že sa nám podarí čo možno najrýchlejšie dospieť k dohode. dohode. Tých pozmeňujúcich návrhov nie je veľa. S radou a komisiou budem naďalej v kontakte. Pokúsim sa presvedčiť ich e, o tom, aby e, týchto zopár pozmeňujúcich návrhov na druhé čítanie schválili. Ďakujem. Pani Luling, veľmi pekne ďakujeme za túto vašu prezentáciu. Bolo to všetko veľmi jasné, veľmi komplikované a vidím, že celý rad e, ľudí sa teraz hlási o slovo. <clears throat> Prvým rečníkom je pani Glás. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Tak ako povedala pani Astrid Lulingová. Chvála Pánu Bohu, že nie sú to stovky takýchto pozmenujúcich návrhov, pretože by sme asi nekonečne o tom diskutovali. Ako povedala, dosiahli sme isté pokroky a veľmi sa tešíme, pretože pokiaľ ide o ochranu ženy v materstve, to sme samozrejme, s tým sme sa zosobnili, ale pokiaľ ide o takúto ochranu e, v období e, materskej dovolenky v nadväznosti na zárobkovo činné osoby, samostatne zárobkovo činné osoby, ja si myslím, že nemôže to jednoducho byť tak, že by sme skutočne len to minimálne nivo presadzovali v nadväznosti na sociálne systémy, pretože našou úlohou predsa musí byť to, aby sme my na európskej úrovni vlastne aspoň tú minimálnu ochranu presadzovali, pokiaľ ide o členské štáty. A aby to nebolo samozrejme len financovanie zo samotného e, systému e, sociálneho zabezpečenia, pretože pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby, to je úplne iná e, situácia ako v prípade takej osoby, ktorá dostáva buď mesačný alebo týždenný plat. A tam musíme naozaj rozlišovať, pretože pokiaľ ide o materstvo, je to naozaj tak povediať celospoločenská úloha. A Samozrejme, že e, sme chceli v podstate dosiahnuť istú rovnosť a nevie, nechápame, že prečo by mali vlastne ženy platiť viac, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie ako muži, pretože tam nejde o to, že by boli v podstate um, viac chore alebo že by stáli proste túto um, sociálnu kasu viac. Ale Malo by sa to v podstate naozaj eh, odzrkadliť eh, do nejakého všeobecného sociálneho poistenia. A preto by som bola veľmi rada a bola by som vďačná pani Rulingovej, keby bolo možné toto ešte raz prediskutovať, pretože jednoducho to nemôže byť tak, že eh, to, na čo niekto má právo, že to potom bude tak, takým spôsobom riešené, že mm, jednoducho to nebude celkom normálne prebiehať, pretože samozrejme, že štát nemôže všetko robiť a respektíve ehm, na všetko mať recept. A pokiaľ ide o tieto pozmenujúce návrhy, Myslím si, že by bolo potrebné tieto veci presadzovať v rámci rokovaní a práve preto by sme dnes mali dať mandát e, našej spravodajkyni, aby vlastne v tomto e, duchu e, rokovala. A my si budeme prijať, aby to španielská rada nejakým spôsobom vlastne celé ukončila. Ja som pred pár rokmi um, priviedla na svet tretie dieťa a tie prvé, pri tých prvých dvoch deťoch, tak tam som naozaj nedostávala vôbec nič, nejakú materskú. Pri, tej, uh, pri tom treťom dieťati som už dostávala malé, malé dávky v materstve a naozaj vám môžem povedať, že nám to veľmi dobre robilo. A mňa by skutočne ako starú mamu vlastne veľmi tešilo e, to, keby sme mohli takéto veci presadiť e, v nadväznosti na tie mladé mamičky a spoločnosť. Veľmi pekne ďakujeme. To skutočne e, bol veľmi cenný príspevok, ktorý vychádzal z vašej vlastnej skúsenosti. Pani Thompson, máte slovo. Ja, by, ja som chcela požiadať o slovo za pani Plam, ktorá tu nebude, pretože je kľúčovou rečníčkou na jednej veľmi dôležitej konferencii vo Viedni, takže ja som jej slúbila, že budem tlmočiť jej príspevok. Pokiaľ ide o rozsah tejto smernice, nie je nejaké um, opodstatnenie, prečo by sa to v podstate malo obmedzovať len na uh, samostatne zárobkovo činné ženy a na uh, partnerov, respektíve životných partnerov uh, v nadväznosti na tých, ktorí v podstate pracujú v polnohospodárstve, pretože ja si myslím, že by ostatní nemali byť penalizovaní za to, že nepracujú v oblasti polnohospodárstva alebo nie sú samostatne živo, sam, zárobkovo činné osoby. A potom je tam vlastne ešte toto prepojenie v nadväznosti na manželských partnerov, respektíve životných partnerov a na sociálny systém, systém sociálneho zabezpečenia. Samozrejme, že tento systém, ak je permisívny, ak je, to umožňuje, tak títo ľudia by nemali rozhodovať sami za seba a štát by sa nemal báť nejakých veľkých výdavkov, aby sme stimulovali tieto veci e, takýto príspevok by mal byť e, daňovo odpočítateľnou položkou. A pokiaľ ide o pozmenujúci návrh číslo 3, zlepšenie eh, bezpečnosti eh, v práci, bezpečnosti a zdravia pri práci. Samozrejme, že samostatne zárkovo činné ženy sa stretávajú s mnohými veľkými problémami. V prvom rade je tam absencia takéhoto trhu, má to priamy dopad na zákazníkov a tak ďalej. A samozrejme, že eh, je veľmi dôležité, aby dostávali tieto osoby pred samotným tehotným tehotenstvom, respektíve pred pôrodom a po pôrode nejaké príspevky. Preto majú vlastne títo ľudia vlastne len dve možnosti. Buď si šetriť peniaze ešte predtým, ako otehotnia, čo je veľmi ťažké, pretože veľmi dobre vieme, že tá situácia samostatne zárobkov činných osob nie je veľmi dobrá alebo potom dostávať nejaké príspevky neskôr. Preto som presvedčená, že takéto samostatne zárobkovo činné osoby by mali ťažiť zo sociálneho um, systému, systému sociálneho zabezpečenia a že by sa mali spoliehať na to, čo bolo zakotvené v smernici číslo 92. A teraz ja som si vypočula pani Lulingovú a ona hovorila práve v nadväznosti na tieto veci, že ona by vlastne dala prednosť tomu, keby to boli pravidlá, ktoré sú podobné, ako sú pravidlá eh, v rámci EÚ, ktoré v súčasnosti fungujú. A to je samozrejme veľmi zaujímavé, ale chcela by som sa vás potom opýtať, že ako to bude vyzerať s tou šestýždňovou povinnou lehotou, to, to, to, s tým šestýždňovým obdobím. Ide o 6-týždňové zákone povinné obdobie, či by sa to malo vzťahovať potom aj na tieto samostatne zárobkovo činné osoby. A samozrejme potom ide o orgány, ktoré budú zodpovedať za túto implementáciu, lebo tam je samozrejme <clears throat> aj, stanoven, aj ustanovenie, ktoré hovorí o rovnoprávnosti a práve preto tieto orgány, ktoré budú vlastne za toto zodpovedať, to by mali byť tie isté orgány, ktoré dodržiavajú, e, sa snažia proste dozerať na to, aby išlo o rovnaké zaobchádzanie. A mali by to byť orgány, ktoré nepresadzujú len sociálne práva. Ďakujeme. Pani Figueiredo, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pani predsednička, je tam veľmi... Dvo, to, tu ide o mimoriadne dôležitý bod, pokiaľ ide o túto našu e, rozpravu. A chcela by som pogratulovať pani Lulingovej, pretože počas mnohých rokov a pri rôznych príležitostiach vlastne hovorila o tejto otázke v Európskom parlamente. E, a pracovala nie na jednej e, sade takýchto legislatívnych opatrení. A teraz vlastne sa snaží riešiť problém, ktorý už 20 rokov vlastne sme si posúvali po stole. Nikdy nedovolila, nikdy sa nevzdala, nepovolila a nevzdala sa a neprestala vyvíjať istý tlak. A myslím si, že to skutočne by sme mali spomenúť pri tejto príležitosti. Druhý bod, takisto súhlasím s pani Lulingovou e, v celom rade bodov a hlavne vtedy, keď hovorí o tom, že tieto pravidlá, ktoré navrhuje, by mali platiť na všetky samostatne zárobkovo činné osoby, nielen na osoby, ktoré pracujú v polnohospodárstve. A práve tak hovorí, že by sme mali mať taký systém, ktorý je podobný tomu systému, ktorý platí na ostatných pracovníkov, pretože častokrát v podstate tieto samostatne zárobkovo činné osoby nie sú vlastne uh, skutočne samostatne zárobkovo činné osoby. A ona hovorí, že by sme mali mať pre všetkých pracujúcich podobný systém. A toto je veľmi dôležitý bod. V niektorých krajinách, v niektorých z našich krajín, uh, tá rovnosť zaobchádzania v nadväznosti na pracujúcich a samostatne zárobkové činné osoby existuje, ale nie vo všetkých členských štátoch. A preto si myslím, že by bolo veľmi dôležité, aby táto smernica bola buď patrične upravená alebo zlepšená a že by mala zachádzať tak ďaleko, ako je to len možné týmto smerom a tým chcem povedať, že by sa mala aproximovať tá pozícia, ten e, status e, pracujúcich a samostatne zárobkovo činných osôb, aby sme zabezpečili takú istú úroveň e, sociálnej ochrany pre všetkých tieto osoby v celej EÚ. <clears throat> A pani Lulingová chcem vám predosrieť jeden návrh, ktorý myslím si, že bude vylepšovať toto stanovisko v nadväznosti na radu, ale v čom sa odlišujem, e, pokiaľ ide o názory pani Lulingovej, e, to sú práve tie dojednania týkajúce sa e, materskej. Chcem tým povedať, že by sme nemali akceptovať stanovisko rady, v tom zmysle, že by to malo byť rôzne zaobchádzanie s tehotnými ženami a s matkami. Nemalo by sa s nimi rôznym spôsobom e, zaobchádzať bez ohľadu na to, či sú v zamestnaneckom pomere, alebo či sú to samostatne zárobkovo činné osoby. Ja si naozaj myslím, že náš výbor pri tomto druhom čítaní Eh, by sa mal nad tým zamyslieť a ja si, som presvedčená, že by sme <clears throat> dokázali ešte lepší kus práce odviesť, ako je to, čo navrhuje pani Lulingová. Eh, hlavne pokiaľ ide o tú druhú časť tohto návrhu. V tom, tej prvej časti návrhu súhlasím s tým, že by sme mali mať naozaj rovnako dlhú materskú dovolenku, tak ako to je v smernici eh, z roku 1992, ale v tej druhej časti návrhu pani Lulingovej kde hovorí o tom, že by sme mali počkať na to, že táto smernica bude upravená. Nož ja si myslím, že pokiaľ ide o tento náš výbor, že sme už prijali isté pozmenujúce návrhy, ktoré bohužiaľ potom um, ostatní členovia parlamentu uh, neodsúhlasili. Takže neviem, ako na toto bude rada reagovať. Ale ja si naozaj myslím, že je dôležité, aby Európska komisia nepredložila jednoducho len ďalšiu správu. Ale čo by sme mali spraviť, a pani Lulingová si uvedomuje, že to bude asi veľmi ťažké, ale mali by sme sa pokúsiť urobiť to tak, aby sme presvedčili radu, aby prijala a zrealizovala novú smernicu. A keď už o tom hovorím, táto súčasná smernica by mala takisto povedať, že samostatne zárobkovo činné osoby, respektíve e, partnery týchto samostatne e, zárobkovo činných osôb by mali požívať rovnaké výhody. A potom asi otvoríme samozrejme veľmi dlhú diskusiu o tom, že čo tým presne v detailoch myslíme, pretože už máme smernicu z roku 1992 A teraz v podstate hovorím o pozmenujúcom návrhu číslo 5 pani Lulingovej. Takže tak, ako som povedala, môžem súhlasiť s prvou časťou tohto pozmenujúceho návrhu, ale pokiaľ ide o tú druhú časť pozmenujúceho návrhu číslo 5, myslím si, že by sme mali zách, zájsť ďalej. A to by si vyžadovalo menšiu úpravu aj v nadväznosti na pozmenujúci návrh číslo 14 aby to skutočne e, bolo v súlade s pozmenujúcim návrhom číslo 5. A pokiaľ ide o ostatné pozmenujúce návrhy, myslím si, že v zásade môžeme akceptovať návrhy pani Lulingovej, snaží sa zlepšiť spoločné stanovisko rady týmito návrhmi a v nadväznosti na to si myslím, že musíme trvať na minimálnej úrovni sociálneho zabezpečenia pre všetky ženy, ktoré pracujú bez ohľadu na to, či sú v zamestnaneckom pomere alebo či sú to samostatne zárobkovočinné osoby. A prirodzene, že to isté by sa malo vzťahovať aj na partnerov. Bez ohľadu na to, či hovoríme o polnohospodárstve, o priemysle alebo o akomkoľvek inom odvetví. Takže v konečnom dôsledku to, čo k čomu to bude viesť, to bude vlastne garantovaný príjem pre každého v EÚ a prirodzene, že budeme potom musieť rešpektovať isté um, rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými krajinami, ale nejaké minimálne garancie jednoducho v celej EÚ musia fungovať. Ja si myslím, že takéto by malo byť naše stanovisko a som presvedčená, že to, čo teraz musíme urobiť, je jednoducho uh, dopracovať e, dva alebo tri ďalšie pozmeňujúce návrhy k tomu, čo navrhuje pani Lulingová a potom by sme mali o tom komplexne rozhodnúť. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Máme tu kolegyňu, ktorá tu s nami má niekoľko špeciálnych e, hostí, takže sme veľmi radi, že títo mladí ľudia sa takýmto spôsobom e, zaoberajú a majú záujem o túto agendu, ktorá sa týka rovnoprávnosti. Takže vítam vás oboch a dávam vám slovo. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Toto je samozrejme súčasťou vzdelávania našich mladých európskych občanov. Mali by sem prísť a zúčastňovať sa práce tohto nášho výboru. A ja skutočne dúfam, že toto povedie k lepšiemu zvládnutiu obsahu tej práce, ktorú vykonávame. A veľmi pekne ďakujem za to, že ste ich privítali takými láskavými slovami. Chcela by som vzdať hold tej práci, ktorú odvedla naša kolegyňa pani Astrid Luling naozaj veľmi usilovne pracovala na tejto veľmi ťažkej téme a naozaj sa snažila o to, aby sme dosiahli pokrok v nadväznosti na ochranu žien a, a v nadväznosti na zlepšenie pracovných podmienok žien a, a hlavne v nadväznosti na samostatne zárobkovo činné osoby. A chcela by som sa vrátiť k tomu, čo, o čom hovorila pani Figueiredo pred chvíľou. Musíme si uvedomiť, že vlastne 25 rokov sme sa pripravovali na to, že tieto veci zmeníme. Tak dlho to trvalo, kým v podstate sme nezačali hovoriť znovu o sociálnej ochrane mm, samostatne zárobkovo činných osôb. Takže je našou povinnosťou uzavrieť dohody, ktoré sú akceptovateľné pre všetkých. Pretože o čom tu teraz hovoríme, to sú pracovné podmienky žien, Vlastne, ktoré a za ktoré sa naozaj veľmi zasadzujeme. Takže samozrejme, že súhlasím e, v tom, že je potrebné pokryť všetky odvetvia v nadväznosti na samostatne e, zárobkovo činné osoby. To sa týka aj žien v polnohospodárstve. Veľmi dôležité je predovšetkým, aby všetky samostatne zárobkovo činné osoby E, aj v oblasti remesiel mali nárok na toto sociálne zabezpečenie. Ďakujem pani Astrid Lulingovej za e, jej e, ochotu k rokovaniu, ktorá viedla k tomu, že v rámci rokovaní tak s komisiou, s radou E, dospela, sme dospeli k istému priblíženiu. Je tu samozrejme aj stanovisko Francúzska, e, čo sa týka pozmenujúceho návrhu 5. Jej návrh týkajúci sa novej verzie toto pozmenujúceho návrhu e, veľmi vítam a ďakujem za to. To isté platí aj pre pozmenujúci návrh 11. Bola by som rada, e, keby sme tu mali aj špecifické riešenia, e, ktoré zohľadňujú špecifické situácie v súvislosti so samostatne zárobkovočinnými osobami na rozdiel od e, zamestnancov môže tu dôjsť eh, k určitému stretu, predovšetkým čo sa týka odlišných eh, príjmov a môže tu dôjsť aj zmenám, ktoré vyplývajú eh, z dĺžky materskej dovolenky. To znamená, budeme musieť mať pozmenujúci návrh, ktorý je otvorený a ktorý zohľadňuje rozličné situácie ktoré môžu vzniknúť v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem teda ešte raz pani Lulingovej a pevne verím, že tieto rokovania dovedie do úspešného konca. My ju v tom podporíme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte mi teraz vyzvať komisiu, pán Olsen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená pani Estrela. Dovolte mi, nemôžem si odpustiť povedať následovné, to, čo povedala pani Figurejdo, zdôraznila, že pani Luling v tomto výbore naozaj vytrvalo bojuje za to, aby sa komisia a ostatné inštitúcie zaoberali touto témou. A to nás dostalo do tejto fázy. Bez vás, pani Luling, by sme tu neboli. Podľa mňa to je veľmi dôležité takto jasne povedať. Tiež chcem jasne povedať nasledovné, že je to taký malý zázrak, že tu dnes sme, nachádzame sa v druhom čítaní, pred rokom sa o tom hovorilo v rade, rokovalo sa a tam bol obrovský odpor nie v detailoch, ale v zásade, v samotnej podstate, v samotnej existencii smernice. V polovici finančnej krízy sme hovorili o otázkach sociálneho zabezpečenia. Členské štáty mali pocit, že to bolo nelegálne, že to bolo nesprávne. A bol tam naozaj obrovský odpor e, z mnohých členských štátov, malých i veľkých, vôbec len diskutovať o tejto téme správa parlamentu, švedské predsedníctvo prispeli k tomu, že sa rada dohodla na spoločnom stanovisku. Áno, toto mohlo byť lepšie, ale mohlo dopadnúť aj horšie, alebo nemuselo byť vôbec. Takže to bolo naozaj len ochop, že to prešlo a komisia to podporila pretože keby to tak nebola urobila, tak by žiadna dohoda nebola dosiahnutá, alebo by bola potrebná jednomyselnosť medzi členskými štátmi, ktorú by sme istotne nedosiahli. Takže toto je potrebné si uvedomiť, mať to na zreteli. A zároveň si do, dovolím podporiť prezentáciu pani Lulingovej. Naozaj je to veľmi zložitá problematika a komisia by samozrejme bola chcela obsiahlejšiu, lepšiu, lepšie stanovisko rady, ale musíme sa pozrieť realite do očí a uvedomiť si, že viac nedosiahneme. Možno som to povedal uh, trošku pesimisticky, ale tak to vyzerá momentálne. Preto do veľkej miery zdieľame, podporujeme návrhy, ktoré predložila pani Luling k správe, pretože tá správa sa takto vylepšuje. Nie som si istý, že v rade všetky prejdú, ale my ich podporujeme, pretože sa snažia to celé vylepšiť. Takže naozaj túto, tento návrh správy komisia podporuje. Dovolte mi zdôrazniť niekoľko bodov v stanovisku rady, ktoré sú mimoriadne dôležité, poukazujú na to, že došlo k značnému pokroku Smernica z roku 1986 sa nedala implementovať. Prečo? Napríklad, e, pokiaľ ide o partnerov a ich sociálnu ochranu, nepriama ochrana by znamenala, že takáto, takýto partner, takáto partnerka by boli chránení e, sociálnym systémom e, partnera alebo partnerky. A toto e, skrátka je veľmi dôležitá vec, táto nepriama ochrana. My však chceme dosiahnuť, a to tu máme na stole pred sebou, je priame právo, priame právo e, toho partnera alebo partnerky, aby tu bol takýto nárok. Pokiaľ ide o materskú dovolenku, tam už odzneli nejaké slova v tejto súvislosti, ale tu ne, mm, nezvyšujeme ehm, na 14 týždňov, z 5 zo 6 týždňov, ale zo, z úplnej nuly. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, hlavne v časoch, kedy naše systémy sociálneho zabezpečenia sú pod mm, obrovským tlakom. A ešte ďalšia vec, a pani Luling sa k tomu ešte istotne vyjadrí a objasní to istotne lepšie než ja. Pani Thompson o tom hovorila, o tej povinnej dovolenke. Aj pani Figure dohovorila o tom prepojení uh, s smernicou 9285. My tu teraz hovoríme o iných kategóriách, uh, e, nielen o polnohospodárstve. Musíme sa pozrieť na tie praktické dopady, ktoré by malo približenie materskej dovolenky smernici 9285. Predstavte si napríklad samozrejme činnú osobu, ženu, lekárku, keby sme v plnej miere uplatnili smernicu 9285, keby tam bola povinná dovolenka. Ja ako právnik by som povedal, že táto lekárka by skrátka nemala právo počas tejto povinnej dovolenky ani len si prečítať svoje e-maily. A ona skrátka je v inej situácii, než e, zamestnanec mohla by prísť o pacientov, o klientov, pretože bola absolútne odstrihnutá od e, e, všetkých vecí súvisiacich s jej prácou, pretože mala povinnú materskú dovolenku. A toto je absolútne odtrhnuté od reality. Takže ten konečný výsledok nemôže byť Eh, rovný alebo blízky smernici 92-85, lebo je to iná situácia, sú tu iné okolnosti. A myslím, že to spoločné stanovisko rady je obrovským pokrokom. A bolo by dobre, keby sa to teraz pretavilo do legislatívy, ktorú bude možné implementovať. A ešte na záver niekoľko vecí, ktoré tu ešte neodzneli a bol by som rád, keby to tu padlo. Uh, Áno, je dôležité zohľadniť e, tie úrady pre rodovú rovnosť, e, ďalej rôzne združenia, asociácie by mohli zastupovať v súdnych e, prípadoch samostatne zrabkovo činné osoby a manželky manželov. A chcem, aby tam bol osobitný článok, ktorý bude umožňovať, umožňovať podporovať podnikanie u e, žien. Toto sú veľmi dôležité prvky. Máme tu e, hospodárskú krízu, demografickú krízu, takže musíme podporovať hospodárskú aktivitu žien. Vieme, že v prípade žien tá aktivita nie je až taká vysoká. Nechcem to už ďalej e, vyjadrovať. Chcem len povedať, že v plnej miere podporujeme správu pani Lulingovej. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz na uzatvorenie tejto trošku provokatívnej debaty dám znova slovo spravodajkyni pani Luling. Eh, merci eh, beaucoup, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásili o slovo do tejto diskusie. Plne súhlasím s pani Klásovou, nemám k tomu čo dodať pani Tomsonovej. Myslím si, že táto e, oblasť uplatnenia už nie je obmedzená, pretože rada naše pozmenujúce návrhy prijala v plnom rozsahu, to znamená, že zohľadnila aj oblasť polnohospodárstva. V našom pozmenujúcom no-, návrhu hovoríme o tom, že táto e, nová ochrana znamená zlepšenie situácie samostatne, zárobkových, e, samostatne zárobkovočinných osôb a ich partnerov. Žiaden ďalší sektor sa tam neuvádza. To znamená, že pod to spadajú všetky ostatné sektory, ako je e, obchod, lekárske povolania, lekárky napríklad e, vykonávajú aj e, všetky činnosti, e, ktoré spadajú pod činnosť sekretariátu. Skrátka, nie je tam nejaký sektor, ktorý by nespadal pod tento text a rada s tým súhlasí. Čo sa týka daňového zvýhodnenia, tam e, tieto osoby platia samozrejme príspevky do poistenia. Navrhli sme, aby sa tu uskutočnila zmena, pokiaľ ide o e, príspevky do sociálneho zabezpečenia, aby tieto bolo možné e, odpočítať ako výdavky. E, Táto téma spadá pod e, e, tému subsidiarity a je vecou každého členského štátu, či e, tieto príspevky do sociálneho zabezpečenia sú odpočítateľné alebo nie. U nás to platí všetky samostatne zárobkovo činné osobnery prináležia tomuto systému s výnimkou, že požiadajú o výnimku. V každom prípade sú tieto príspevky do sociálneho zabezpečenia odpočítateľné, ale opakujem ešte raz, je to vždycky vecou e, členského štátu, preto e, to tu nie je napísané čierne, čierne na bielom. E, potom tam máme zabezpečenie počas materskej dovolenky. Súhlasím s tým, čo povedal zástupca komisie povinná e, materská e, dovolenka e, musí byť zaručená. Nie je, neexistujú žiadne prostriedky, ako to kontrolovať. To znamená, že tie samostatne zárobkovo činné osoby sami musia zvážiť, ako dlho chcú mať túto materskú dovolenku. Napríklad lekárka tu musí sama zvážiť, ako dlho chce byť na tejto materskej dovolenke nie je možné, aby sme my e, o takýchto veciach diskutovali. Preto e, parlament tak žiadosť v tomto zmysle ani nepodal. E, je to agentúra, ktorá sa zaoberá problematikou rodovej rovnosti a všetkých aspektov. Teraz pár slov k tomu, čo povedala pani Figueiredo. Áno, je to pravda, už 20 rokov obťažujem komisiu e, v súvislosti so zmenou tejto smernice 9086. Viete, koľko mám rokov, takže komisia veľmi dobre vie, že e, ďalších 20 rokov už nebudem mať k dispozícii na to, aby počítala s mojim obťažovaním. uvidíme možno za 5 alebo 10 rokov. Vyčkáme na to, čo dosiahneme teraz. Čo sa týka tej oblasti uplatnenia, ako som už spomenula, ide o všetky samostatne zárobkovočinné osoby. S tým rada súhlasila a súvisí to aj s systémami, ktoré platia v jednotlivých členských štátoch. Pokiaľ požiadame o e, jednotnú ochranu, respektíve zabezpečenie pre e, SZČO a ich partnerov. Samozrejme, že v každom členskom štáte je ten systém iný, ale smernica zachádza pomerne ďaleko. Pokiaľ berieme do úvahy to, čo rada navrhuje, ja na tom nič nemôžem zmeniť. Zastupca komisie už hovoril, tak povediať, o malom zázraku a ja viem veľmi dobre, e, k čomu došlo počas e, diskusí s radou. Ja som si ale v každom prípade, ja som v každom prípade verila v trošku väčší zázrak. Bolo zo pár e, členov v rade, ktorí chceli vyprovokovať krízu súvislosti e, s touto správou. Myslím si, že to bol aj dôvod, prečo by som e, ja chcela, aby táto smernica konečne v druhom čítaní e, bola schválená s tými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré som predložila. A pevne v to verím. Ďalej k eh, sociálnemu zabezpečeniu počas eh, materskej dovolenky. Pani Figueredo je iného názoru. Ja sa však chcem poukázať na to, že v tejto smernici nemôžeme žiadať niečo, čo ešte nebolo akceptované v eh, tej druhej smernici a nevieme, kedy tomu tak bude. Pokiaľ sme sa teda dostali od 0 e, týždňov na 14 týždňov, tak e, to znamená, že máme k dispozícii text, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ sa táto doba zmení, komisia predloží správu za účelom zmeny tejto smernice. Momentálne ďalej e, nemôžeme ísť, nemôžeme skrátka žiadať niečo, čo sa zatiaľ nedá vôbec odhadnúť. Tak takto to vyzerá, pokiaľ ide o e, zabezpečenie počas materskej dovolenky. Ten text, ktorý som navrhla ja, e, zachádza, myslím, dostatočne ďaleko a pevne verím, že sa mi podarí e, radu presvedčiť. Čo sa týka toho obligatória, a ja by som rada zašla ešte o krok ďalej, ale mm, dosiahli sme aspoň, že sú do toho zapojené všetky samostatne zárobkovo činné osoby. E, ja by som sa teda chcela poďakovať. Žiaľ, ja e, nemám žiadnych vnúkov, ktorých by som mohla e, sem previesť, pretože vôbec žiadnych nemá. Ale mohla by som priniesť sem moje E, netere uvidím, zvážim to, či sa to dá urobiť. Čo sa týka pozmenujúceho návrhu číslo 15 a 11, určite nájdeme také formulácie, ktoré by sa uberali tým smerom, ako to e, navrhlo e, E, Francúzsko. V každom prípade sa pokúsime nájsť e, taký text, ktorý by bol vhodný e, pre konečné schválenie. Zástupcovi komisie by som sa rada poďakovala. Zdá sa, že to 20-ročné obťažovanie sa skutočne oplatilo. Bolo to skutočne ťažké, nešlo samozrejme o žiadne sexuálne obťažovanie, ale o intelektuálne obťažovanie, e, ktoré som tu uplatňovala s vašou pomocou komisie. Môžem teda komisii slúbiť, že, ich ne, že ju nebudem obťahovať najbližších 20 rokov, ale kto si predsa len pôjde v mojich šlapajach ďalej. Ďakujem teda komisii za to, že konečne predložila návrh smernice. Ďakujem tiež za to, že vyprovokovala tento malý zázrak v rade a my máme konečne teraz to spoločné stanovisko, aj keď tu predsa len boli odlišné názory. Budeme rokovať ešte o tých pozmenujúcich návrhoch a pevne verím, že dospejeme k jednotnému stanovisku na druhé čítanie. Už... Ďakujem pekne, pani Luling. Samozrejme, že všetci pevne veríme, že sa nám podarí úspešne uzavrieť túto problematiku, tak aby táto vaša dlhoročná kampaň pani Lulingová bola korunovaná úspechom v prospech samostatne zárobkovo činných osôb, či už žien alebo mužov. Teraz k časovému harmonogramu. Pozvoňovacie návrhy je potrebné predkladať do 8. apríla do 17.00. Hlasovať vo výbore budeme 3. a 4. mája, teda jeden z týchto dní. Do plena to príde na druhej majovej plenárke, na majovej štrasburskej plenárke. Tým sme uzavreli bod číslo 5. Poďme k bodu číslo 6. Je to správa pani Figurejdo o posúdení výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010 a odporúčania do budúcnosti. Dávam slovo pani do nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ide o našu druhú rozpravu o tejto mojej správe, o výsledkoch plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010. Skupina EPP mala určité námietky k môjmu textu. Stretla som sa s tými spravodajcami k mojej správe, pochádzajúcimi z jednotlivých politických skupín a podarilo sa nám dosiahnuť určitý pokrok ja by som totiž chcela dosiahnuť čo možno najširší konsenzus pre svoju správu a ja teda pevne verím, že táto správa v konečnom dôsledku bude dôležitým, dôležitým príspevkom k budúcej stratégii pre rovnoprávnosť. Ide samozrejme o reakciu na návrh z dielne komisie. Pani komisárka Reding oznámila, že tento nový návrh príde v septembri. A ja pevne verím, že moja správa bude vnímaná ako príspevok k vypracovaniu tohto návrhu pani Reding. My chceme teda dosiahnuť čo možno najširší, najširší konsenzus v parlamente. Chceme, aby moju správu v pléne podporilo čo možno najviac poslancov Európskeho parlamentu. Ja som sa snažila zohľadniť vo svojej správe veci, ktoré načetli kolegovia poslanci. Viacerí poslanci prišli s vlastnými návrhmi, ktoré doplňajú môj návrh správy. Iste viete, že dĺžka správy je obmedzená počtom znakov. Ja už som hovorila v minulom kole rozprávy, že som nebola schopná do toho zakomponovať všetko, čo som chcela. V každom prípade máme 7 nových návrhov Urobila som niekoľko zmien vo svojom pôvodnom texte návrhu správy. A mám pocit, že tieto zmeny a tieto návrhy, keď sa zapracujú do správy, umožnia dosiahnuť širokú podporu pre moju správu. Takže 9 pozmaňovacích návrhov, osmička a 9 z mojej dielne sa týkajú oceku 11 a 17 návrhu správy. Ostatné návrhy na zapracovanie nových prvkov do správy dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka a sedmička. Tieto návrhy hovoria o stanoviskách, pokiaľ ide o plán na roky 2006 až 2010 poukazujú na to, že tento plán pokrýva 6 rôznych bodov, zamestnanosť, hospodárske otázky, mzdy. Toto sú návrhy, ktoré hovoria o určitom pokroku, ktorý je však nedostatočný. A uvádza sa tam, že preto je potrebné vypracovať nové návrhy, aby sme riešili nerovnosť žien a mužov na trhu práce, napríklad v mzdovej oblasti. Potom tam je návrh 3, v ktorom sa odkazuje na potrebu zosúľadiť eh, prácu so súkromným rodinným životom. V trojke sa rovnako poukazuje na materskú, otcovskú dovolenku, teda že aj v tejto oblasti je ešte čo doháňať. Štvorka. Tam sa poukazuje na to, že ženy sú diskriminované, že sú málo zastúpené, v politike, v rozhodovacích procesoch. V peťke sa zasa uvádza program DAFNE 3, mimoriadne dôležitý program. Hovorí sa o potrebe prijať ďalšie opatrenia, aby sa zakročilo proti násiliu s rodovým pozadím. Pozmeňovací návrh číslo 6 hovorí o tom, že rovnosť žena mužov má byť prioritou vo vzdelávaní, ďalšom vzdelávaní, že je potrebné odstraňovať stereotypy v spoločnosti, že aj tam je ešte čo robiť v tejto oblasti. Potom ďalší návrh číslo 7. Hovorí sa tu o, o deklarácii na pekingskej platforme. Ide o rozvojové ciele milénia a záväzok komisie v tejto súvislosti. Už som spomínala, že osmička a deviatka pochádzajú odo mňa. Pozmeňujem nimi pôvodný text správy. Osmička chce, aby sa tam neodkazovalo na tých 12 oblastí. Je to preto, lebo v tých predchádzajúcich šiestich pozmeňovacích návrhoch už tých 12 oblastí je pokrytých chudoba, vzdelávanie, zdravie a tak ďalej takže sa to neoplatí opakovať. Takže to sú veci, ktoré sú pokryté v pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov. Deviatka sa týka sexuálnych a reprodukčných práv vo všeobecnosti Toto nadvezuje na uznesenie Európskeho parlamentu z minulosti. E, podľa mňa nemusíme v odseku 17 opakovať e, veci, ktoré už odzneli v uzneseniach parlamentu e, prijatých skôr, konkrétne vo februári minulého roka. Takže toto je tá najnovšia verzia mojej správy. Myslím, že som vám dostatočne predstavila pozmaňovacie návrhy, ktoré som dostala. Ja si myslím, že teraz máme veľmi dobrú možnosť pripraviť sa na ďalšiu rozpravu. Samozrejme, ak kolegovia chcú predložiť pozmeňovacie návrhy, túto možnosť majú. 9. apríla na poludne uplynie lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov, takže poteším sa každému novému návrhu. To je teda ten nový harmonogram, na ktorom sme sa dohodli s tými spravodajcami. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca, takže otváram rozprávu o tomto návrhu správy. Pani Gomeš ako prvá. Znova Portugalčina. Ďakujem vám, pani predsedajúca. A samozrejme ďakujem aj komisii za to, že pozvali rôznych účastníkov na tie tzv. Um, focal points, tie ohniskové body. A to prebiehalo samozrejme v rôznych výboroch a hlavne v podvýbore pre obranu. Chcela by som sa poďakovať pani Figueiredo za túto vynikajúcu prácu, ktorú odviedla a vítam niektoré z tých zmien, ktoré urobila v, sam, v nadväznosti na samotný návrh tejto správy. A takisto jej ďakujem veľmi pekne za to, že e, prijala isté pozmenujúce návrhy, e, ktoré vlastne aj vysvetlila sama. Myslím si, že táto správa prichádza na čas a je to naozaj nevyhnutný príspevok v nadväznosti na <clears throat> komisiu, pretože pani komisárka Redingová tieto veci pripravuje a vlastne to bude príspevok v nadväznosti na celkovú stratégiu v súvislosti e, s príslušníkmi e, jednotlivých e, pohlaví a samozrejme aj e, v nadväznosti na tie práva, ktoré sa uplatňujú e, voči ženám. Takisto plne súhlasím s návrhom pani Figueiredo v nadväznosti napríklad na e, výročné tripartitné schôdze, respektíve zasadnutia a samozrejme aj s tým, že by mali európske inštitúcie takéto záležitosti tiež poriadať. A, samozrejme, že pokiaľ ide o istú sadu indikátorov v súvislosti s touto agendou, myslím si, že by sme mali mať takúto sadu indikátorov, pomocou ktorých by sme monitorovali situáciu žien. Keď sa pozriem na tie svoje skúsenosti v oblasti e, bezpečnosti a obrany, sama budem pripravovať isté pozmenujúce návrhy e, do patričného termínu, do lehoty, ktorá je stanovená na predkladanie týchto návrhov, pokiaľ ide o bod 7. Tam máme samozrejme e, zahrnutý odkaz na prácu patričného generálneho riaditeľstva, na rade. A samozrejme, že keď bude táto externá služba založená, tak v tom prípade toto bude veľmi dôležitou súčasťou tejto externej služby v nadväznosti na tieto činnosti a myslím si, že by sme nemali samozrejme zabúdať na to, že by vlastne aj tento program, táto agenda mali byť sú, veľmi dôležitou súčasťou tejto práce a toto by sme mali počiarknúť v tejto správe a takisto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili patričné zastúpenie v tejto inštitúcii, v tejto externej akčnej službe a práve tak aj, aby sa vlastne ženy prejavili v rámci práce. A pokiaľ ide o rok 2007, tak tam sme vlastne dospeli k takým záverom, že je veľmi veľká neproporčnosť, pokiaľ ide o um, pracovné um, funkcie, ktoré zastávajú ženy na Európskej komisii. A myslím si, že odtedy sa toho veľmi veľa nezmenilo. Takže tu budeme musieť skutočne uh, sa snažiť vynaložiť ďaleko viac úsilia, aby sme túto situáciu zlepšili a budú to samozrejme musieť robiť aj samotné inštitúcie. A pokiaľ ide o ďalšie pozmenujúce návrhy, osmičku a deviatku a odseky, e, respektíve e, paragrafy e, 9 až 11, tam celkom jasne konštatujeme, že budeme musieť byť praktickí a snažiť sa naozaj nastoliť takúto rodovú rovnosť a že táto by sa mala vlastne odzrkadľovať aj v našej e, politike zameranej na externú činnosť. A ešte by som bola veľmi rada, keby tam bol jeden odkaz na e, ciele e, milénia ciele tisícročia. To znamená, že tam by sme mali počiarknúť ten eh, potenciál eh, patričným spôsobom dať isté právomoci ženám. A eh, v tomto Európskom parlamente by sme mali zabezpečiť, aby sa takéto iniciatívy presadzovali a to sa celkom jasne spomína v tejto správe a takisto by sme sa mali um, mala by tam byť odkaz na spoločnú zahraničnú a obrannú politiku, tak ako sa o tom hovorí e, v tej základnej zmluve. Mali by sme zabezpečiť, aby sa adekvátne brali do úvahy aj ženy, vtedy, keď e, budeme vypracovávať spoločnú e, bezpečnostnú a zahraničnú politiku v rámci EÚ. Takisto by sme mali povedať, že členský štát by mal patričným spôsobom uplatňovať rezolúciu 1314 OSN. Ide tam vlastne o rezolúciu v nadväznosti na mierové misie. A takisto by sme mali povedať, že ženy by mali byť plne zapojené do tejto práce. Inak gratulujem a pani spravodajkyni. Teraz má slovo pani Thompson. Bohužiaľ, niekoľko našich e, zástupky nebo, nebolo, e, nie je prítomných. A ja som slúbila e, pani, ktorá je tieňovou spravodajkyňou, že prečítam, a momentálne je v súčasnosti v Norsku, že prečítam jej pripomienky. Vážené dámy a páni, je mi veľmi ľúto, že s vami dnes nemôžem byť, keď sa prediskutovala táto veľmi dôležitá správa. V prvom rade som veľmi rada, že uzatvárame istý kompromis a že sme ďalej, ako sme boli pred troma týždňami. Nazýva to konsenzom s vastom. Chcela by som sa poďakovať e, pani e, poslankyni Figueiredo za to, že bola otvorená našim návrhom a týchto 9 pozmeňujúcich návrhov vlastne odzrkadľuje to, čo sme dosiahli v rámci testnej mapy e, na roky 2006 až 2010. Ale sú ešte isté body, na ktoré by som vás chcela upozorniť. Dovolte mi, aby som vám stručne načetla predchádzajúce pozmenujúce návrhy. V prvom rade by som bola veľmi rada, keby sme boli priamočiarejšie, pokiaľ ide o zdroje a chceme konkrétne politiky presadzovať a, a dobre chápeme komisiu, to je to, čo naozaj chceme všetci, potrebujeme zdroje. Ja som dlho trvala na tom, že táto nová cestná mapa má byť skutočne zabezpečená finančnými prostriedkami. Ja som pevne presvedčená, že toto potrebujem. A takisto musíme trvať na tom, aby komisia uplatňovala um, mm, mainstreamingové metódy v nadväznosti na um, rodové záležitosti a takisto by sme mali patričným spôsobom analyzovať programy a stratégie e, z ženského hľadiska. Samozrejme, že veľmi dobre vieme, že toto je otázka, ktorá ovplyvňuje život miliónov žien v Európe. Chcela by som predložiť ešte ďalšie e, pozmenujúce návrhy a chcela by som, aby uh, výbor tieto návrhy e, zvážil. Prvou vecou e, bude e, priepas, ktorá tu existuje v odmeňovaní, pokiaľ ide o platy a mzdy mužov a žien. A takisto si myslím, že komisia by mala byť zaangažovaná do ďalšieho vypracovávania tohto textu. Veľmi pekne ďakujeme, pani Thompson. A teraz pani Nereševa. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som sa chcela poďakovať pani Figueredo za jej správu, aby sme podporili e, rodovú rovnosť. E, tieto návrhy by som rada podporila. Myslím si však, že niektoré aspekty by bolo možné prezentovať ešte lepšie a k tomu sme podali pozmenujúce návrhy. Chcem byť skutočne stručná, preto odkážem iba na tri body. Poprvé ide o fungovanie Európskej e, Inštitútu pre rodovú rovnosť. Tento inštitút e, získa na dôveryhodnosti e, v prípade, že indikátory budú pravidelne aktualizované. A to e, v súlade s cieľmi, ktoré sme si vytýčili. To značne zlepší šance dosiahnuť vytýčené ciele. Pokiaľ ide o interné fungovanie, E, tak e, v rámci komisie ako aj rady bude potrebné, aby sme e, zaviedli posilnené mechanizmy v oblasti koordinácie a aby sa a budú sa musieť pripraviť aj dlhodobé a strednodobé plány. Okrem toho budeme musieť bojovať proti stereotypom avšak e, dobré praktiky je potrebné podporiť. E, kampane na senzibilizáciu si e, vyžadujú našu podporu. Je potrebné, aby sme sa dostali až na lokálnu úroveň a sledovali pritom integrovaný prístup. Dovolte mi teda, aby som sa ešte raz poďakovala pani spravodajkyni za jej príspevok. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani García Pérez. Muy breve, reitero los agradecimientos de eh, mis colegas a la señora Figueroa. Ďakujem pekne. Nebudem opakovať, čo už tu povedali ostatní. Chcem len poďakovať pani Figuredo za jej správu. Mám tu takú možno všeobecnejšiu úvahu, ktorú chcem načetnúť. Niekedy dochádza k situáciám, kedy Diskusia tu vo výbore a na iných fórach. Samozrejme, vždy hovorí o rovnosti medzi rodmi, ale nemôžeme skrátka stále opakovať tú chybu, že povieme, potrebujeme rovnoprávnosť, rovnosť. V minulosti tu totiž došlo k určitému zanedbaniu, pokiaľ ide o zapracovanie rodovej politiky do určitých sektorálnych politik Európskej únie, napríklad Európa 2020 je takýmto príkladom. Takže je potrebné naozaj si stanovovať jasné ciele, akým spôsobom chceme zapájať ženy do pracovného sveta, ako chceme prekonať e, prepasť v mzdách a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré musíme konkrétne otvoriť, hoci e, sú predmetom diskusí aj v, na iných fórach. Ďalej boj proti násiliu na ženách. Toto je vec, ktorú je potrebné neustále zdôrazňovať, aby všetky inštitúcie, všetky politiky zohľadňovali tieto ciele. Stratégia Európy na rok 2020 má mať jasnú rodovú perspektívu, napríklad zapojenie žien na trhu práce, boj proti mzdovým rozdielom, prekonanie mzdových rozdielov,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 Dovolte mi, aby som sa vyjadrila k jednej veci, ktorá tu zatiaľ nebola až tak veľmi pretraktovaná. Pani Figurejdo je naozaj veľmi usilovná, zaoberá sa paralelne viacerými správami vo, výbere, vo výbore pre EMPL, tiež pracuje na dokumente. A ja mám niekedy pocit, že premeškávame určité príležitosti. Ja mám pocit, že aj táto správa je určitou premeškanou príležitosťou. Snažíme sa rýchlo všetko vybaviť e, a preto by bolo lepšie, keby sme sa zastavili a zamysleli sa nad tým, čo funguje a čo nefunguje. Táto správa je plná príležitosťou na takéto zamyslenie sa, zastavenie sa. Pozrieme sa na to, ako ten plán na rok 2010 fungoval, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Aké možnosti máme ďalej napredovať? Ja viem, že sme nedočkaví, aj pani Figurojdo je iste nedočkavá. My nechceme len tak sedieť založenými rukami, eh, chceme niečo robiť pre zmenu, eh, nielen sa obzerať dozadu, ale keď sa naozaj nezaoberáme tým, čo v minulosti fungovalo, čo nefungovalo, tak skrátka neuvidíme, čo je účinné a čo nie je účinné. Musíme sa pozrieť, kde sa tie rozdiely medzi mužmi a ženami podarilo odstrániť, kde nie. Ak to neurobíme, tak nebudeme schopní naformulovať nové ciele, ciele do budúcna. Podľa mňa sme sa príliš ponáhľali a pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, sa snažia do určitej miery nastoliť tú stratenú rovnováhu podľa mňa by sme nemali písať správu len o tom, čo chceme v budúcnosti dosiahnuť. Nemôžeme písať iba o tých cieľoch. V správe je potrebné uviesť, aké sú skúsenosti z minulosti, teda čo sa podarilo, čo sa nepodarilo za určité časové obdobie, kedy platil ten plán. Toto podľa mňa musí byť predmetom nášho záujmu. Na toto sa musíme zamerať. Ja si myslím, že by bolo dobré rozpracovať tých 6 priorít a zhodnotiť v nich, čo sa zrealizovalo a čo nie, čo bolo efektívne a čo nie. Ja si myslím, že Rodový inštitút je jedným z pozitívnych výsledkov, ale a snažím sa byť naozaj politicky korektná, obozretná. Tá správa sa akoby zaoberá tým, čo by sa ešte len malo stať. A mám pocit, že niektoré z tých základov chýbajú z tých základov, ktoré by mala mať táto správa, že by nemala byť zameraná na to, čo sa má udiať v budúcnosti. Tých 6 pozmeňovacích návrhov sa teda pokúšalo obnoviť stratenú rovnováhu v správe. Prosím, nechápte to zlé. My všetci samozrejme radšej hľadíme do budúcna Máme svoje skúsenosti s platovými rozdielmi, ale niekedy je potrebné sa obzrieť späť, pozrieť sa na to, čo funguje dobre, čo funguje čiastočne, čo nefunguje vôbec. Zamyslíme sa nad tým, ktorou cestou sa vydať, aké kroky prijať. V tej správe podľa mňa chýba tento rozmer, tento aspekt, teda takýto pohľad späť. Teda je potrebné vychádzať zo skúseností z minulého obdobia plánu. Ja by som bola rada, keby tá správa bola prepísaná v tomto zmysle, aby sme sa vyhli tomu, že to bude jedna z tých premeškaných príležitostí, ako som už spomínala. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. A teraz pani Ovír. Eh, tänan, Ma tahaks jätkata proua Bauer. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som nadviazala na to, čo povedala pani Bauer. Najskôr sa chcem poďakovať pani Figurejdo. Naozaj túto správu vypracovala čestne s orientáciou do budúcna, ale podľa mňa je potrebné uplatniť nový prístup. Roky, roky spisujeme naše dobré nápady a tieto problémy ako násilie na ženách, platové rozdiely už eh, sú predmetom diskusí 3 10 ročia. Ale toto je svet mužov a ten skrátka nie je dostatočne rozhodný, nemá to motivácie, aby prijal nejaké opatrenia. Na to poukazujú aj štatistiky, ktoré um, dokladujú, že počas tých zlatých rokov, v roku 2007 napríklad, ten platový rozdiel medzi mužmi a ženami ešte narástol. Analýzy za rok 2009 tiež potvrdzujú, že e, tieto platové rozdiely sa neustále zvyšujú. Takže ten prístup musíme zmeniť. Musíme sa snažiť o to, aby naše rozhodnutia boli správnym spôsobom implementované, pretože my sme spísali mnoho vynikajúcich, kvalitných dokumentov, ale komisia ktorá má možnosť veci zmeniť. Komisia zlyhala, nezanalizovala, prečo niektoré členské štáty neprijali potrebné opatrenia, napríklad v oblasti boja proti násiliu na ženách alebo v oblasti platových rozdielov alebo v oblasti zastúpenia žien v určitých oblastiach. Takže tá implementácia pokrivkáva. Takže je jasné, že naše opatrenia neboli úspešné, nedospeli k, k želaným cieľom, takže potrebujeme efektívnejší nový prístup. Áno, všetko, čo uvádzame v našich správach, je správne, ale chýbajú vynúcovacie mechanizmy chýba dohľad. Bez týchto dvoch prvkov naše opatrenia nedosiahnu požadované výsledky ani v budúcnosti. Na záver, chcem povedať, že pre povedomie spoločnosti a naozaj poškodzuje to, že niektoré právne akty neboli dostatočne implementované. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. A teraz pani Prinkevičute. A čo pani Pirmininka? Eh, ešte sú až... Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som vám zagratulovala, pani spravodajkyňa, k správe, pretože na to, aby sme vedeli, čo robiť do budúcna, musíme dobre zanalizovať našu minulosť. Na tú analýzu však možno nemáme dostatok času. Nepodarilo sa nám zimplementovať usmernenia, pokiaľ ide o rodovú rovnosť Takže môžeme sa pozrieť na to, čo zlyhalo, koho je to vina. Môžeme povedať, že k tomu prispela aj hospodárska situácia, že došlo k nárastu chudoby v niektorých členských štátoch a niekej poklesu. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, či metóda otvorné koordinácie je postačujúca na boj proti chudobe v reáli. Možno aj naozaj na čase, aby sme prijali určitú smernicu o nejakých minimálnych sociálnych štandardoch. Ja osobne som presvedčená, že iba takáto smernica by nám umožnila naozaj účinne bojovať proti chudobe v členských štátoch, potlačať chudobu v členských štátoch. Ženy sú vystavené chudobe vo väčšej miere, a to najmä teraz, po hospodárskej kríze boli ženy skôr obeťami a sú skôr znevýhodnené. Teraz tie rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. O tom už hovoríme roky. A zdá sa, že tu chýba vôľa. Vôľa požadovať od komisie, aby došlo k zmene smernice o odmeňovaní. Ak nemáme dobrú smernicu o odmeňovaní, tak skrátka nemôžeme veci zmeniť. Máme tu možno nejaké dobré príklady z členských štátov, ale to je tak všetko. Tiež násilie na ženách má rastajúcu tendenciu. Obchodovanie so ženami je na vzostupe. A tu sa musíme naozaj viac snažiť, musíme uplatňovať e, účinné opatrenia. A dovolte mi ešte raz, aby som sa poďakovala správodajkyni. Myslím si, že po diskusiách e, dospejeme k dobrému riešeniu a budeme napredovať. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca, pani Blinkevičute. A teraz má slovo zástupca komisie, pani Fíne. Ďakujem, pani predsednička, za to, že ste nám dali príležitosť. Chcela by som poďakovať pani Figueredo za jej správu, ktorá je veľmi dôležitým podkladom pre komisiu na vypracovanie novej stratégie. Chcela by som eh, povedať len toľko, že nová stratégia eh, pre oblasť rodovej rovnosti bude predložená po schválení charty, ktorá bola schválená 5. marca. Táto stratégia sa zameria predovšetkým na angažma komisie. Týka sa to takisto prie časového obdobia od roku 2010 do 2015. Potvrdzujem teda to, že momentálne je zámer schváliť túto stratégiu v septembri a v tejto novej stratégii e, musia byť obsiahnuté tie zásady, ktoré sú už obsiahnuté v charte e, práv žien, ktoré boli už aj vyzdvihnuté v správe, ktorá nám dnes e, bola predložená. E, pokiaľ ide o jednotlivé politické oblasti, dôraz e, sa kladie predovšetkým na tie aspekty, ktoré majú dočinenia e, so zlepšením vládnutia. To znamená, chcela by som pripomenúť predovšetkým to, že komisia má v úmysle dialog s členskými štátmi posilniť, predovšetkým dialog s Európskym parlamentom čo je v súlade s tým, čo už spomenula pani Figueiredo. Záverom by som rada povedala ešte toľko, že komisia sa ujme iniciatívy za účelom dosiahnutia tých e, cieľov, ktoré sú spomenuté v stratégii. Preto s záujmom budeme sledovať, e, aké stanovisko zaujme e, parlament e, aj v tejto oblasti rodovej rovnosti. Nechcem nič hovoriť o špecifických bodoch, to by bolo, myslím si, priskoro, ale napriek tomu vám ďakujem za to, že ste nám dali príležitosť sa vyjadriť. Ďakujem. A teraz záverom tejto diskusie by som rada poprosila ešte raz našu spravodajkyňu pani Figueiredo. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa poďakovala u všetkých tých, ktorí sa e, dnes e, prihlásili o slovo. Chcela by som sa poďakovať aj u všetkých e, tých, ktorí zastupovali stanovisko výboru. Tiež e, mi dovolte poďakovať všetkým tým, ktorí predložili svoje návrhy. Chcela by som poprosiť o to, aby do 9. E, apríla do 12. hodiny boli podané všetky pozmenujúce návrhy, aby sme e, ich mohli do tohoto termínu ešte potvrdiť. Do tohoto dátumu poprosím teda podať všetky pozmenujúce návrhy. S ďalšími návrhmi ich e, spracujeme. Samozrejme, že zohľadním všetky nové pozmenujúce návrhy, ktoré už e, mám na stole, ako aj všetky ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré ešte len budú podané, aby sme mohli skutočne E, sa zaoberať všetkými témami. Niektoré z e, tém, ktoré tu boli spomenuté, e, možno ešte prehlbím. Mimoriadný význam však má jedna vec, ktorá tu bola spomenutá, a síce politická ochota zo strany komisie, zo strany rady členských štátov a samozrejme aj zo strany Európskeho parlamentu. My všetci by sme sa mali zaviazať k tomu, aby sme sledovali kvalitatívnu stratégiu a túto presadzovali. Je síce vždy veľmi pekné, pokiaľ sa e, takéto e, veci vypracujú v písomnej forme, ale pokiaľ zabudneme na to, čo sme e, v týchto dokumentoch e, schválili, nevedie to k ničomu. Takže je potrebné predovšetkým e, presadiť tieto veci potom v praxi. Z tohoto dôvodu som sa snažila v tejto správe upozorniť na politický význam. Je potrebné urobiť vhodné opatrenia. Všetci, komisia, rada, ako aj kolegyňa a kolegovia, tu prítomní si musia uvedomiť, že e, tu žiadame nové politické nástroje. potrebujeme e, dohľad nad všetkými týmito návrhmi pri ich premietnutí a realizácii praxi. Aj konferencia so všetkými zúčastnenými každoročne má svoj zmysel, aby sme e, mohli sledovať, čo sa vlastne deje, čo sa udialo za ten rok. Všetky všetci dotknutí aktéry, odbory, e, ženské organizácie, to všetko, všetci títo aktéry, národné e, vlády, parlamenty by mali byť informovaní, informované o týchto stratégiách ináč e, to všetko zostane, tak povediac, e, len mŕtve na papieri. To všetko som počiarkla v mojej správe. Potrebujeme e, tieto politické záväzky predovšetkým od komisie a od rady. V každom prípade by to mal byť aj dokument rady stratégia v Európskom parlamente by mala byť eh, takisto dostatočne prediskutovaná. Je to bezpodmienečne nutné, ak eh, v tomto boji chceme obstáť a ak eh, chceme do tohoto boja o rodovú rovnosť dostať určitú dynamiku nechcem sa opakovať, sú potrebné teda nové nástroje a každoročný dohľad nad touto stratégiou. Zároveň potrebujeme aj politickú ochotu, ak chceme docieliť pokrok. Ďakujem teda ešte raz všetkým, ktorí prispeli v rámci tejto diskusie a ďakujem už vopred eh, za všetky pozmenujúce návrhy a teším sa na diskusiu o tomto návrhu. Ešte čo sa týka lehvod, na podanie pozmenujúcich e, e, návrhov máte čas do 9.4. do 12. hodiny a vo výbore pre práva žien e, do 3. a 4. mája a v pléne to bude potom predložené v júni. Toľko teda k bodu číslo 6 nášho programu. Pokračujeme bodom číslo 7. E, výhľad e, do roku 2014, čo spája európske ženy s Európskou úniou. Budeme hovoriť o výsledkoch e, štúdie o správaní sa žien v voľbách e, do európskych e, orgánov do Európskeho parlamentu. Prosím, e, pra, pani Kráca. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za túto možnosť, ktorú mi dávate naviazať na dialog s perspektívou do roku 2014. Ja som sa ujala iniciatívy k tejto téme 2. marca pri príležitosti Svetového dňa žien. V rámci činnosti v Európskom parlamente sa uskutočnil seminár na túto tému. Perspektíva e, do roku 2014 Európska únia a ženy. To je veľmi dôležitá téma Diskusia na túto tému bola veľmi dôležitá. Dostali sme e, príspevky od mnohých členov nášho výboru a preto sme sa rozhodli predložiť e, túto tému opätovne na diskusiu. Táto diskusia má totiž dočinenia so živou Európou, e, s Európou, ako by sme chceli mať my a máme ešte problémy všetky tieto ciele, ktoré sme vytýčili, docieliť. Seminár, ktorý sa uskutočnil, bol e, založený na výsledkoch e, prieskumu v súvislosti s e, európskymi voľbami poslednými voľbami. Výsledky sú veľmi dobr, dôležité, aby sme mohli pripraviť stratégiu do najbližších volieb. Je to ale veľmi dôležité aj pre našu každodennú činnosť. Musíme vedieť, aké úsilie vyvíjajú e, ženy v členských štátoch Európskej únie, akým, e, ako sa správajú e, ženy, aké nesprávne postoje tu existujú a akými metodami môžeme dosiahnuť naše vytýčené ciele. V prvom rade sme konštatovali, že ženy o mnoho viac než muži sú vzdialené od Európskej únie. To znamená, aj čo sa týka e, e, celej štruktúry Európskej únie. Myslíme si, že to v žiadnom prípade nesmieme e, brať jednoducho ako osud, ale musíme využiť všetky prostriedky, ktoré máme, aby sa toto stanovisko zmenilo. Musíme preskúmať, aké nástroje, aké prostriedky e, môže použiť Európsky parlament ako inštitúcia a čo aj my, ženy, môžeme individuálne v rámci našej politickej činnosti, v rámci našej politickej skupiny urobiť alebo v rámci politických strán v našich krajinách. Takže tu máme dočinenia skutočne s veľkou výzvou. Musíme sa seriózne touto témou zaoberať. Chceli by sme e, docieliť e, vyššiu e, účasť žien v najbližších európskych voľbách. Je to, tak povediac, začarovaný kruh. Začarovaný kruh, medzi ženami a Európskou úniou. Ženy totižto nechápu, respektíve pociťujú dôsledky politiky Európskej únie negatívne, respektíve ich nepocitujú tieto dôsledky a práve preto sú vzdialené Európskej únii pretože majú pocit, že Európska únia sa ich e, netýka. O to menej samozrejme majú možnosť sa e, informovať o možnostiach e, pôsobenia Európskej únie na občanov a je preto pochopiteľné, že sa tiež nezúčastňujú činnosti Európskej únie. Preto sme prijali túto výzvu tento e, začarovaný e, kruh e, konečne narušiť. Náš výbor už urobil v tejto oblasti veľa. Mnohé problémy boli preskúmané, predovšetkým čo sa týka politickej nečinnosti e, žien. To všetko sú témy, ktoré sú veľmi dôležité a my budeme musieť preskúmať, do akej miery máme možnosť približiť sa ženám v Európe. Približiť sa im e, takým spôsobom, že im e, umožníme spoznať našu prácu bližšie výsledky ukazujú, výsledky prieskumu ukazujú, že naša e, činnosť musí odstrániť predovšetkým tieto nerovnosti. Nie je to nič e, nové na základe diskusie, ktorá sa uskutočnila. Existuje príliš mnoho e, nerovností v hospodárskom ako aj v politickom živote. Samozrejme sú tu aj tie nožnice, ktoré sa rozchádzajú v oblasti odmeňovania. 50 žien skutočne priamo pociťuje e, túto nerovnosť. 50 žien a 48 mužov. Pokiaľ sa teda pokúsime riešiť túto situáciu, bude tento problém lepšie ženami pochopený. Dovolte mi uviezť ešte jeden ďalší príklad, ktorý má e, dočinenia s touto e, problematikou. Je to problém, s ktorým sme sa zaoberali aj my v našom e, výbore. Musíme sa pozrieť, aké politické opatrenia je možné urobiť, aby sme vyslali politické posolstvo, aby táto nerovnosť bola ženám sprostredkovaná ako téma aby pochopili, ako e, môžeme pôsobiť, akým spôsobom môžeme vyslať takéto e, posolstva v jednotlivých členských e, krajinách. My sme samozrejme medzičasom vybudovali komunikačné siete aj v Európskom parlamente a takto môžeme cieľene prispieť k tomu, aby vznikla diskusia, aby došlo k senzibilizácii aby sme takýmto spôsobom oslovili ženy. Európsky parlament by si tiež mal uvedomiť, že to, o čom sa tu diskutuje, s istou vášnivosťou a s emóciami, je dôležité. Preto by sme mali vyčerpať všetky prostriedky, ktoré máme v Európskom parlamente. My ako politici, v politických stranách, eh, v politických skupinách musíme teda eh, ďalej sprostredkovať eh, naše ciele. Ďalej tu ide o zjednotenie povolania z o zladenie povolania so súkromným e, životom. 79 e, žien e, pripúšťa tento problém. V rámci volebnej kampane by sme mohli hovoriť aj o tejto téme, pretože je to téma, ktorá sa týka prevažnej časti obyvateľstva. Musíme obyvateľstvo informovať o tom, čo robíme, aké politické rozhodnutia Ďalej je tu téma, ktorá rovnako zohráva dôležitú úlohu pre ženy. Ide o odstránenie tejto, e, týchto nerovností. Ženy sú totižto presvedčené o tom, že ich e, problémy v každodennom živote nie sú zohľadené v Európskej únii. Takisto e, zastupovanie e, žien v rozhodovacích e, procesoch. Aj tu by sme sa mali zasadiť predovšetkým v tých oblastiach, kde Európska únia nemá kompetencie. To isté platí aj pre e, podniky a firmy, kde ženy ešte stále nie sú dostatočne zastúpené v podnikoch, vo firmách. Nejde o to, aby sme iba obdivovali Norsko, ale mali by sme e, tiež poukázať aj na dobrú prax Európskej únie. Takisto Francúzsko schválilo príslušné zákony v tejto oblasti. Ďalšia téma. Ženy sa veľmi zaujímajú tiež o e, politiku na národnej a lokálnej úrovni, ale o to menej o politiku na európskej úrovni. Mali by sme sa teda snažiť o to, aby sa európska politika stala ľudskou politikou, aby človek bol stredobodom jej pozornosti. Je to politika, ktorá má jasné perspektívy, ktorá sa snaží o e, rodovú E, rovnosť, pokiaľ ide o postavenie žien. Je to jeden z hlavných cieľov Európskej únie. Európsky parlament, kde sú ženy takisto zastúpené, a to e, viac ako jednou tretinou. Možno teda povedať, že je to pomerne vysoký vysoký percentuálny podiel, podstatne vyššie zastúpenie ako v národných parlamentoch. Táto skutočnosť eh, by mala byť Európskym parlamentom sprostredkovaná aj na vonok, aby sme takto upozornili aj na našu politiku, ktorú tu prezentujeme musíme vytvoriť, e, vybudovať e, dôveru e, k ženám. Je to, toto všetko nájdete teda vo vašich podkladoch. Môžete sa na to pozrieť, môžete si pozrieť kvalitatívne i kvantitatívne výsledky. Hovorí sa tu o všetkých týchto veciach aj v vzhľadom na jednotlivé členské štáty. Je to veľmi dôležité pre našu každodennú e, činnosť. Je to vlastne základ, na ktorom môžeme vypracovať stratégiu pre najbližšie voľby do e, európskych e, inštitúcií, aby čo najviac ľudí prišlo k volebným urnám. existujú e, len, je rozdiel len 2% medzi e, mužmi a ženami, ktoré, e, ktorí pristupujú k volebným urnám, čo sa týka počtu. Mali by sme ženy upozorniť predovšetkým na to, že Európska únia je ľudská inštitúcia, kde sa, ktorá zastupuje predovšetkým práva ľudí, ktorá sa snaží o rodovú rovnosť a ktorá vychádza v ústrety ženám. Musíme však e, takisto e, toto prezentovať ženám, pretože pokiaľ tak neurobíme e, a ženy nepôjdu e, k urnám v európskych e, voľbách, vzdialia sa nám ešte viac. Mm, je potrebné, aby k tomu boli e, k dispozícii patričné údaje. Ja sama som e, členom e, tohoto výboru už dlhé roky a som veľmi rada, že môžeme túto činnosť vykonávať, ale pevne verím, že ju budeme vedieť v budúcnosti lepšie koordinovať. Ďakujem. Ďakujem, pani Kráca. To bol e, skutočne veľmi komplexný úvod do tejto veľmi dôležitej štúdie. A je to vec, o ktorej by sme mali uvažovať s patričnou pozornosťou a takisto sa pripraviť na nasledujúce voľby. Mala som e, tú čest e, byť súčasťou panelu expertov, ktorí analyzovali túto štúdiu. A takisto by som chcela vyjadriť celý rad istých obáv a istých záverov, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia. A hlavne mňa trápi postoj žien, pokiaľ ide o tieto voľby. A myslím si, že naša naša podpredsednička celkom jasne o tomto hovorila pokiaľ ide o európske voľby, je tu nedostatočný záujem a tento nedostatočný záujem e, vlastne je dôsledkom nedostatočných informácií a preto ženy nechápu, prečo vlastne stanovisko, ktoré zaujíma Európsky parlament, je také mimoriadne dôležité nechápu, ako tieto rozhodnutia ovplyvňujú ich každodenný život a nechápu, akým spôsobom vlastne tie rozhodnutia, ktoré sa príjmu na úrovni Európskeho parlamentu, ovplyvňujú aj vnútroštátne politiky. Myslím si, že je veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, akým spôsobom ženy idú do volieb. Keď ehm, máte viac žien na kandidátskej listine, tak eh, tie voľby prebiehajú eh, bez toho, že by tam bolo také veľké napätie. A to je veľmi zaujímavý bod. A toto sa preukázalo hlavne v severských krajinách. A takisto je veľmi dôležité pochopiť spôsob, akým médiá zaobchádzajú so ženskými kandidátkami sú istým spôsobom menej viditeľné v médiách ženské kandidátky. A keď sú viditeľné v týchto médiách, tak to nie je vždy z tých správnych dôvodov. A chcem tým povedať, že vlastne v médiá zaobchádzajú so ženskými kandidátkami do volieb iným spôsobom ako s mužskými kandidátmi. Oni sa venujú takým záležitostiam v médiách, pokiaľ ide o tieto kandidátky, ako sú oblečené, ako vyzerajú, čo robia ich manželia, alebo akú majú rodinu, ale nehovorí sa tam o ich akademickom vzdelaní, o ich um, akademickej práci alebo niečoho podobného. Muži, tam sa vždy hovorí o predchádzajúcich politických postoch, o predchádzajúcej práci a tak ďalej, ale už jen tomu tak nie je. Čiže tie médiá reprodukujú spoločenské stereotypy, pokiaľ ide o mužov a pokiaľ ide o ženy. Média, tým chcem povedať, neberú uh, ženy ako významné a dôležité osoby počas takýchto volebných kampaní. A nakoniec využívanie všetkých fóriem a médií, vrátanie tzv. spoločenského zosieťovania, social networking, um, to je mimoriadne dôležité. A niektoré z týchto žien boli skutočne veľmi šikovné práve v tom, že boli schopní, schopné tieto veľmi dôležité posolstvo tlmočiť práve cez takéto médiá. A muži častokrát e, neboli dostatočne kompetentní, neboli dostatočne odhodlaní tieto veci robiť. Takže mali by sme naozaj uvažovať o tom, čo chceme robiť a mali by sme sa snažiť o to, aby kandidátky do Európskeho parlamentu pokiaľ ide o médiá, aby s nimi bolo zaobchádzane iným spôsobom a nie v takom tvrdom kontraste s tým, ako sa zaobchádza s mužmi. Dávam slovo pani Ovir. Keďže ste vy skončili s médiami, ja by som chcela začať s médiami. I keď média je sú to tým druhým stupňom, ktorý charakterizuje ženy na základe toho, čo majú na sebe oblečené. V Estonsku pred niekoľkými rokmi analyzovali učebnice v školách. A už prvé učebnice, a myslím si, že je to aj v ostatných členských štátoch, je to tak, že e, žena je tam e, vlastne zobrazená ako človek, ktorý má na sebe zásteru a stojí v kuchyni a muž stojí vedľa auta. Môžem vám povedať, že som si veľmi dôsledne prečítala túto analýzu. Ak mám byť úprimná, poprvýkrát sa mi do rúk dostal takýto materiál a dúfam, že máme ešte dosť času do budúcich volieb Samozrejme, že ženy sú v začarovanom kruhu a oni si nemyslia, že by Európska únia mohla zohrávať veľmi dôležitú úlohu v ich živote. A toto sa spája samozrejme s tým posledným bodom, ktorý máme na programe. Ženy chcú výsledky, menej chudoby, e, viac práce, rovnaká pláca a tak ďalej. A O týchto veciach sme sa tu už veľmi dlho rozprávali. Dokonca ani médiá nám už viac nevenujú pozornosť a nepokrývajú do takej miery to, čo hovoria ženy. V mojom prípade mi povedali, my sme s vami spravili práve e, rozhovory, keď to bolo pred dvoma mesiacmi a musíme byť silnejšie, konzistentnejšie, musíme garantovať aj to, že naše rozhodnutie nakoniec prinesú patričné ovocie. A možno, že takýmto spôsobom by sme mohli dosiahnuť to, že ženy nakoniec budú uvažovať o EÚ ako o inštitúcii, ktorá skutočne zohráva veľmi dôležitú úlohu v ich životoch. Tak, ako som povedala, potrebujeme samozrejme aj e, isté orgány dohľadu, dozoru, ktoré dávajú pozor na to, že či sa všetky tieto rozhodnutia naozaj uplatňujú. A ak si ženy nemyslia, že Európska únia je dôležitá, nevidia vlastne výsledky toho, čo robí EÚ, tak potom si myslím, že niečo nie je v poriadku, pretože potom bude klesať záujem o EÚ ešte viac a mám, vystavený sme potom nebezpečenstvu, že tí radikálnejší e, budú do tejto inštitúcie zvolení a myslím si, že to nie je to správne. Ďakujeme pani Ovi, hovorí pani predsedajúca. A teraz by sme uzavreli bod na nášho programu číslo 7 a prešli by sme na bod číslo 8. Pán Raul Romeda, ktorý bude hovoriť o hospodárskom poklese a finančnej kríze. Máme tu veľmi veľký počet pozmenujúcich návrhov, pokiaľ ide o túto správu. Takže myslím si, že pán spravodajca bude musieť e, dosť veľký kus práce odviesť, ak chce dosiahnuť isté kompromisné návrhy. Pán Romeva, máte slovo. Ďakujem vám. Nechcel som sa e, v podstate tomuto venovať e, predtým, pretože som si hovorila, že tieto veci nie sú natoľko prepojené. Myslím si, že tá predstava, ktorá je tlmočená v tejto správe, že politické otázky v Európe neovplyvňujú, respektíve ovplyvňujú iným spôsobom ženy v Európe, to je veľmi dôležitá záležitosť, pretože to je dôležité pre pochopenie toho, ako sa táto správa vlastne prepája s hospodárskou, finančnou, spoločenskou krízou, ktorou v súčasnosti prechádzame. A myslím si, že analýza tohto európskeho parametra je istým spôsobom odzrkadlená, prepojená aj s touto správou. Čo je cieľom tejto správy? Chceme zaplniť tú medzeru, chceme veľmi špecificky vysvetliť, nie len niektoré problémy, ktoré ovplyvňujú ženy e, z rodového hľadiska, ale aj, a to je ďaleko dôležitejšie, chceme predložiť isté návrhy z európskej strany, ktoré by nám mohli pomôcť presadiť túto izolacionistickú dynamiku a vyhnúť sa priamej marginalizácii. Takže tieto dve veci sú tam e, zdôraznené. Ide o 144 pozmenujúcich návrhov, ktoré dá sa povedať, že e, sú ani zďaleka nie priemernými Mnohé z týchto pozmenujúcich návrhov sú doplnenia a ja si myslím, že vytvárajú istú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o tento text a myslím si, že nebude ťažké pre spravodajcov, aby ich prijal. Veľmi zaujímavé je sledovať, že existuje široký alebo široký konsenzus v nadväznosti na to, že rôzne politické skupiny toto naozaj vyjadrili a poskytli nám isté prvky, ako obohatiť tento text, takže je tam obrovská kopa takých podmenujúcich návrhov, ktoré predložil Garcia, Pavel, Nikolaj, Sofii. Je tam celý rad pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené, ako doplnenie textu a dúfam, že spravodajca bude schopný toto e, zobrať do úvahy. Samozrejme, že sú aj iné pozmenujúce návrhy, ktoré budú pred, predpoklad, ktoré budú predmetom kompromisov, respektíve rokovaní, pretože to má dočinenia s ideológiou, respektíve so stanoviskami jednotlivých politických skupín, napríklad e, prístup k službám, úloha, ktorú ženy zohrávajú pokiaľ ide o dosahovanie istých stupňov zodpovednosti a tak ďalej. Čiže ja sa budem snažiť vypracovať isté kompromisné pozmenujúce návrhy, ktoré nám potom pomôžu nájsť e, spoločnú reč. Ďalej by som chcel povedať, že som dosť zarazený, pretože je tam dosť málo takých pozmenujúcich návrhov, ktoré by boli zamerané na to, že by sa nejaké časti tohto textu mali vypustiť. Ja samozrejme chápem, že toto má dočinenia s rozmanitými prístupmi. Toto nemá dočinenia s týmto výborom, ale to je niečo, čo je celkom bežné, aj pokiaľ ide o ostatné iné výbory. Takže sú tam isté pozmenujúce návrhy, ktorých cieľom je vypustiť isté elementy, ktoré predstavujú základné fakty a nemajú dočinenia vlastne so zaujatím nejaké pozície, nejakého stanoviska, ale sú to štatistické údaje, fakty, odkazy na rôzne štúdie, dokumenty, ktoré tam spomíname a tak ďalej. Takže mňa to trošku prekvapuje a trošku sa toho bojím, pretože Niektoré z týchto podmenujúcich návrhov sa snažia eliminovať základne dôležité časti textu, ktoré sú dôležité nie len pokiaľ ide o patričný kontext, ale e, je o text, ktorý sa snaží počiarknúť, že tento parlament, tento výbor a tak ďalej majú e, v snahe e, počiarknúť isté veci, pokiaľ ide o zaobchádzanie so ženami. Myslím si, že budeme musieť bilaterálne sa nad týmto zamyslieť, pretože ak by sme v podstate mali prijať takéto pozmeňujúce návrhy, budeme musieť nájsť kompromis. Ale je tam aj istý problém. Samozrejme, že časť riešení e, sa pravdepodobne vynorí vďaka európskym inštitúciám a je istý konsenzus, že aj tento výbor by mohol predložiť isté zaujímavé e, návrhy. A to je v konečnom dôsledku vlastne aj cieľom tejto správy. Sú tam isté dátumy a isté návrhy. Ja tu mám napísané 14. apríl a dúfam, že do toho času budeme mať dopracované kompromisné návrhy. Veľmi pekne ďakujeme, pán Romejva pani Klas. Pani predsednička, vážení kolegovia, chcela by som hovoriť, e, povedať niečo k tomu, čo ste spomenuli. Ide o tému e, špecifických aspektov e, rodovej rovnosti v rámci finančnej krízy. Je to určite herkulesovská úloha myslím si, že ste to urobili. Urobili ste to veľmi dôkladne a podľa môjho názoru ste to urobili spôsobom vhodným. Veľmi mnoho, mnohé z toho sa môže e, naplniť v prípade, že, že ženy v týchto prípadoch však e, sú tie znevýhodnené, ale muži môžu byť rovnako znevýhodnení preto e, mám určité problémy s touto správou. Všetko to, čo sme vypracovali v e, rôznych správach, sa ešte raz pod novým e, nadpisom ešte raz prakticky dáva znova na papier. Pokiaľ by sme to chceli vidieť vo veľmi širokom kontexte, tak z toho určite vyvstane nejaký problém. Ak sa sústredíme len na tému financie a ekonomický sektor, a to je vlastne názov tejto správy, tak by to bolo potrebné e, prezentovať o mnoho e, pregnantnejšie. Preto si myslím, že nie je našou úlohou, aby sme hovorili o všetkých eh, aspektoch eh, tejto problematiky. Samozrejme, že sú tu zásadné diferencie, ktoré máme aj eh, v rámci politických strán. Napríklad v bode 14 hovoríme o veciach, ktoré zatiaľ ešte nie sú vyriešené E, či je to už mater, materská dovolenka alebo iné veci, hoci nespadajú pod te, túto tému. Alebo potom v bode 15 e, hovoríme o tom, že národné e, zákony e, je potrebné e, riešiť tak, aby e, tam e, bola zohľadnená aj otázka násilia na ženách. M- myslím si, že ženy a muži, muži E, ktoré sú e, na významných e, postoch. To všetko sú vlastne požiadavky, ktoré predkladáme za každým, ale netýkajú sa konkrétne predsa tejto problematiky hospodárskej a finančnej krízy v bodu 19 sa e, hovorí o zelených technológiách, o modernizácii e, fyzikálnej infraštruktúry. Skrátka, pokryli ste skutočne celú oblasť a pre mňa je to jednoducho e, príliš veľa a vlastne obchádzate tú, tú konkrétnu tému. Ja viem, že je to veľmi závažná téma, ale mali by sme to opäť e, premyslieť a tých 140 pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené, ukazujú, ukazuje, že mnohí kolegovia majú e, odlišný názor, ako pristupovať k tejto téme. Je to skutočne iste e, téma dôležitá, ale myslím si, že sa to tak trošku prehnalo a neviem, či sme tým vyšli v ústrety ženám. Všetky problémy e, sveta e, vtiahnuť e, do e, tejto problematiky jednoducho nie je možné. Hovoríte sami o tom, že nie je možné v rámci tejto e, hospodárskej a finančnej krízy špecifikovať problémy, ktoré sa stiahujú na, mužia, na ženy a na, ktoré na mužov. Takže ja by som bola za to, aby sme to ešte raz dôkladne e, prepracovali. Ďakujem pani Klasovej. Možno, že by som e, mala povedať niečo ako tieňová spravodajkyňa. Máme tu 144 pozmenujúcich e, návrhov, čo dokazuje, aká dôležitá je táto téma a aká aktuálna je táto téma. Bol teda predložený celý rad pozmenujúcich návrhov, e, často v e, jazykoch, ktoré neovládame dobre, či už e, to bola grečtina, E, nemčina, portugalčina. V každom prípade je potrebné všetky tieto návrhy preložiť, preto je zatiaľ táto situácia dosť neprehľadná. Napriek tomu sme si to už raz všetci prečítali. Chcela by som zablahoželať e, panu spravodajcovi k jeho práci moje želania týkajúce sa zmien sa uberajú tým istým smerom. Ženy môžu prispieť s veľmi dôležitým dielom e, k tomu, aby sme sa dostali z tejto kríze. Myslím si, že ich e, podiel by mal byť ešte väčší. Chcela by som poukázať na to, že ženy sú menej zodpovedné za príčiny tejto krízy, príčiny vzniku tejto krízy. Existujú na to dôvody. Neexistuje jedna e, jediná e, guvernérka e, banky. Existuje len niekoľko žien, ktoré sú v dozorných grémiach bank. To znamená, že ženy jednoducho v Eh, ekonomike na eh, významných postoch chýbajú. Chýbajú v bankách. A to dokazuje, že nemajú eh, žiadnu príležitosť, žiadnu šancu niesť zodpovednosť a tým pádom nenesú ani žiadnu vinu na tom, že došlo k tejto kríze. Ženy sú tiež najväčšími obeťami tejto krízy, rovnako ako aj e, pri násiliach e, v rodinách. Vieme veľmi dobre, že e, toto násilie v rodinách zosilnilo práve v dôsledku krízy, pretože narastá nezamestnanosť a rodiny majú tým pádom ešte väčšie problémy, predovšetkým rodiny s nižšími príjmami. A tým vzniká viacej konfliktov v rodinách, viacej hádok, sporov a prvými obeťami sú samozrejme vždy ženy. Touto témou som sa zaoberala v Portugalsku som sa zúčastnila konferencie na túto tému. Veľa som e, na túto tému, o tejto téme čítala. v Anglicku existuje agentúra, ktorá má veľmi dobrú povesť. v predstavenstve tejto agentúry e, sú tri ženy. Konštatovali sme, že hodnota podielov na e, burze stúpla o 83 To znamená, e, zaregistrovali sme značný nárast hodnot v podnikoch, firmách, e, kde e, sú v predstavenstvách minimálne tri ženy. Mimochodom, hovorilo sa tu už o Norsku ako o vzore, napriek tomu, že má konzervatívnu vládu. E, bola tu zavedená e, kvóta e, pre zastúpenie žien aj u podnikov, ktoré sú činné na burze. To isté platia aj pre Francúzsko, aby sa takto na, hospodáril určitý zisk v podnikoch alebo vo firmách. Teda sú to predovšetkým e, ekonomické dôvody, prečo sú e, na týchto postoch v predstavenstvách e, ženy. Preto súhlasím so spravodajcom a súhlasím aj s pozmenujúcimi návrhmi, ktoré prispejú k tomu, aby sme sa dopracovali k dobrým kompromisom. Chceli by sme poukázať na význam žien e, pre e, ekonomiku, pre e, politický život. Už celé desaťročia predkladáme túto požiadavku. Záverom chcem povedať, že sme ochotné spolupracovať, spolupodielať sa na tomto kompromise a pevne verím, že získame väčšinu, pretože ide o veľmi aktuálnu tému. Nevidím žiadne prihlášky do diskusie, ale možno, že by sa komisia chcela ešte k tomu e, vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem za to, že ste dali slovo aj komisi. Budem veľmi stručný. Ďakujeme spravodajcovi za jeho zaujímavý návrh. Vieme veľmi dobre, aký dôležitý je tento aspekt dopadu krízy na ženy a tému rodovej rovnosti. E, bolo to aj e, v správe o zamestnanosti, ako aj v správe o dôsledkoch na trhu práce. Komisia očakávania z tejto správy veľmi rada zohľadní. Ďakujem. Ďakujem. Chcete sa ešte vyjadriť? Áno, budem veľmi stručný. Radi by sme preskúmali s komisiou ešte niektoré konkrétne aspekty a e, potom e, e, uvidíme, kde nájdeme ešte cestu k sebe v bodoch, kde sú odlišné stanoviská. Ale princíp zostáva uchovaný, vychádzame z dvoch problémov. Prvá téma sa týka nielen analýzy príčiny krízy, ale aj hľadania riešení. Všetko to, čo povieme my vo výbore, sotva počujeme India. To je práve dôležitá úloha tohoto výboru. Musíme pochopiť, že táto zvláštnosť sa musí aj zviditeľniť na druhej strane si myslím, že je rovnako dôležité si uvedomiť, že existujú odlišné prvky, odlišné názory. Dôležité však je to, že táto ústredná téma, ktorá sa týka väčšiny obyvateľov Európskej únie, skutočne nachádza rozvu. Ďalší bod je dôležité, aby sme urobili špecifické návrhy, ktoré by sme potom predložili komisii, rade a členským štátom. Ide o konkrétne špecifické prvky, ktoré by nám umožnili napredovať v týchto záležitostiach. A to sa týka mnohých pozmenujúcich návrhov. Ďakujem pán Romeva. Čo sa týka časového harmonogramu, hlasovanie vo výbore sa uskutoční 3. E, a 4. mája a v pléne v júni. Toľko teda k bodu 8 a prejdeme k bodu 8. Rôzne, nemáme tu nič. A ešte dátum najbližšieho zasadnutia. 3. mája o 15. hodine a 4. mája o 9. hodine ráno. Ďakujem vám všetkým a želám vám ešte príjemný zbytok več- večera. Pani predsednička sa poďakovala tlmočníkom za ich prácu.